Milí kolegovia, prosím vás, posadajte si. Máme veľmi dôležitú schôdzu a vás počkáme na našich spravodajcov, pán Bugman, ktorý práv nám tu príde a predstaví návrh správy a samozrejme budeme mať aj teda dlhú výmenu názorov. Chcem vás ubezpečiť, že program je schválený, nie sú tu žiadne námietky. Chcem sa takisto ubezpečiť, že zápisnice zo, zo schôdze z 23. 26. februára 2. marca tak ako boli, e, ako boli distribuované, majú vaše schválenie, nie sú tu žiadne pripomienky, výborne, takže sú schválené. A teraz e, prosím, aby sa vyjadril Roberto Galtieri. Ďakujem. Ďakujem, Jean. Toto je veľmi dôležu, dôležitá schôdza, pretože v parlamente budú jednotliví správodajcovia predkladať návrh správy. Máme tu e, stanovisko ECOFINu a myslím, že dnes parlament preukáže svoju ambicióznu víziu, ktorá zároveň sa snaží aj o to, a my sa o to naozaj snažíme. Vidíte, aký máme nabitý pracovný program. Snažíme sa o to, aj teraz sme zvolali schôdzu o 8 ráno v Štrasburgu, e, lebo naozaj chceme zabezpečiť fungovanie Junckerovho e, plánu a chceme, aby fungoval podľa stanoveného harmonogramu Chcem sa poďakovať spravodajcom za to, že sa im podarilo túto správu za taký krátky čas pripraviť. Dnešná rozpráva bude veľmi dôležitá, lebo nám určí smerovanie, ktorým sa budeme môcť riadiť. Jean? Takže aby, aby sme mohli začať, predpokladám, že mnohí z vás chcú vystúpiť, takže ja najskôr eh, chcem poďakovať obidvom e, spravodajcom a dať im slovo. E, Rečnícky čas pre každého bude 2,5 minúty, aby sa mohol každý vyjadriť a aby mohli aj spravodajcovia na vaše vystúpenia reagovať. Ak nemáte ďalšie pripomienky, tak e, prosím kolegu Fernandeza, aby sa vyjadril ako prvý. Ďakujem, vážený pán predseda. Budem hovoriť teraz po portugalsky. E, chcel by som e, všetkých pozdraviť. Chcel by som pozdraviť e, mojich kolegov spolu pravodajcov Uda Bulbmana a všetkých zamestnancov a všetkých tých, ktorí sa zúčastnili na tejto práci a pomohli tomuto prvému kroku. Tento prvý krok je veľmi dôležitý, ako hovorí jednočínske príslovie E, každá dlhá cesta začína vždy prvým krokom. Toto nebude až taká dlhá cesta, pretože my musíme túto správu dokončiť a musíme rešpektovať kalendár, ktorý sme si stanovili a dúfame, že v júni bude, dosiahneme dohodu. E, myslím si, že e, tento plán je príležitosťou, pretože je tam principiálnosť, komplementárnosť a my budeme môcť viac investovať, budeme môcť vytvárať pracovné miesta, budeme môcť odstraňovať e, právne prekážky a túto príležitosť si nemôžeme, nemôžeme nechať ujsť. Je to výzva pre členské štáty, pre regióny a rovnako aj pre dopravu, aj pre samotný výskum, e, aby sme mohli napríklad implementovať výskum, aby sme tento výskum mohli podporovať. My chceme naozaj dôveryhodný plán a chceme, aby bol úspešný. A preto bez e, akýchkoľvek pochybností chceme povedať, že tieto garancie, ktoré dáme 16 miliardám eur, tieto garancie musia byť bezpodmienečné a neodvolateľné. A tiež chceme vytvoriť e, dôveru e, a vytvoriť podmienky na to, aby sme 8 miliard eur e, mohli použiť z rozpočtu a že to v parlamente dobre zdôvodníme. E, garančný fond 8 miliard to je e, ten základ pre dôveryhodnosť tohto plánu. A náš návrh, ktorý my robíme, pokiaľ ide o vytvorenie garančného fondu, my tiež sa dožadujeme flexibility a e, v návrhu komisie, komisia a vlastne rozpočtové orgány E, parlament, komisia a rada musia dospieť e, k, za, k dohode, aby sme tento fond vytvorili. A preto potrebujeme maximálnu mieru e, flexibility a efektívnosti pri vytváraní tohto garančného fondu. Ako som už povedal, je to 8 miliard eur a ďalej garancia 16 miliard musí byť neodvolateľná a bezpodmienečná. Okrem toho parlament musí byť začlenený aj do monitoringu tohto programu. Parlament musí posilniť legitimitu tohto programu a nikdy nemôže spochybniť e, e, separáciu alebo teda oddelenie právomoci a moci a Musíme sa snažiť, že pri rozhodovaní budeme objektívni. Musíme sa snažiť o to, aby, nebol, aby pri rozhodovaní neprevažila politika a rovnako aj pri politických orientáciách. To je ďalší z cieľov, ktorý navrhujeme. Monitorizácia je veľmi dôležitá, začlenenie parlamentu je tiež veľmi dôležité a ako som už na začiatku povedal, sme v etape, keď to, čo ja očakávam, to sú návrhy. Ja očakávam návrhy, riešenia, e, pozmenujúce návrhy. A je evidentné, že v týchto návrhoch, v týchto pozmenujúcich návrhoch musí by, musia splňať jednu podmienku. Musia byť aplikovateľné, splniteľné, musia to byť riešenia ak tu bude nejaký návrh, ktorý, chce, ktorý bude chcieť spochybniť tento e, finančný plán e, a spochybniť plán, kalendár, ktorý sme si stanovili, teda jún tohto roku, tak také, prosím vás všetkých, snažte sa, aby ste takéto nepredkladali. Lebo my, my v krátkom čase sme o tejto téme diskutovali a budeme diskutovať tak, aby nikto nepovedal, že sme o tom nediskutovali. A teraz tu máme čas na to, aby sme vylepšili náš návrh a aby sme dosiahli konsenzus. Ja sa chcem ešte raz poďakovať za prácu, ktorú sme až doteraz odviedli. Chcem poďakovať najmä kolegovi Bulmanovi a chcem povedať, že máme všetky, e, všetky možnosti na to, aby tento náš plán mal úspech. Merci, José Fernández. Ďakujem, José Fernández. Teraz dávam slovo pánovi Judovi Bulmanovi. Good morning, chairs, good morning. Dobré ráno. Dobré ráno, kolegovia a kolegyne. Ja takisto budem hovoriť po svojom rodnom jazyku v Nemčine. Chcel by som sa e, takisto poďakovať ako Jose Manuel všetkým tým, ktorí nám pomohli tento projekt čo možno najrýchlejšie zvládnuť, teda vzhľadom na okolnosti. To sa týka tieňových spravodajcov, spravodajcov, ale aj servis, ktorý nám umožnili rozpracovať prekladové verzie, čo možno najkračom čase. Takže ďakujem všetkým tým, ktorí nám pomáhajú skutočne pri príprave tohto e, návrhu a ďakujem predovšetkým Jose Manuelovi, ktorý svojim priateľským spôsobom nám pomáha E, nás prevádza. Portugalci, Jose Manuel, majú veľkú tradíciu pri cestách na mori. A ja viem, že táto ich vlastnosť z minulosti sa prejaví aj v súčasnosti. Nemáme pochybnosti. O čo tu ide? Často sme hovorili, že tento investičný plán je e, že ho veľmi potrebujeme. Každý, európsky, každý parlament čakal na to, kedy sa s tým príde. Teraz konečne Junckerová komisia urobila konkrétny návrh, kde môžeme urobiť my, Európania, niečo viac pre našu budúcnosť, kde budeme môcť investovať. A teraz tie zúčastnené výbory urobia všetko preto, aby sa to čo možno najskôr implementovalo. Je tu však také počiatočné sklamanie, sklamanie, s ktorým sa musíme vysporiadať ktoré teda dúfam, že je iba nejaké dočasné sklamanie. Členské štáty doposiaľ, a to nám je ľúto, e, nevyhoveli návrhu, to, návrhu, ktorý ponúkla komisia a vlastne a je to preto mimoriadne, že vlastne tento fond má ten potenciál takého pákového efektu a bolo by dobre, ak by sa členské štáty na tom vo väčšej miere zúčastnili, tým by sa vlastne zvýšil aj objem tých investícií na konci. Ale tre, predsa len treba povedať, doposiaľ sú to štyri členské štáty, je to Francúzsko, Taliansko, Nemecko a Španielsko, ktoré oznámili, že budú na strednej úrovni alebo cez národné banky investovať do tohoto základného e, objemu. Takže to vítame a očakávame, že to podporia aj iné členské štáty. Ale to má takú výpovednú hodnotu, že tá spolupráca medzi fondom EFSI a jednotlivými zástupcami či už ide o banky miestne, alebo či ide o národné banky, alebo či ide o nejaké súkromné platformy, alebo či ide o verejné inštitúcie, že jednoducho táto spolupráca je veľmi dôležitá. Takže to je moja prvá vec, ktorú som chcel spomenúť e, v rámci tohto výboru. A preto sa musíme snažiť, aby táto spolupráca fungovala čo možno najlepšie. Čo to teda znamená? E, nemôže tu byť nejaká reč o renacionalizácii tohto fondu. Kritéria musia byť európske. A napriek tomu musí byť možné, a to si uvedom, uvedomujú vlastne aj členské štáty, že musíme vychádzať z, zo spolupráce, aby aktéry v jednotlivých regiónoch mali možnosť zúčastniť sa na tej záruke, na tej garancii Európskeho fondu. A na tomto musíme pracovať, aby sme ponúkli nejaké inteligentné riešenia a v tomto kontexte robíme aj patričné návrhy. Chceme napríklad, aby, investičný, aby výbor pre investície, ktorý, s ktorým počítame v tomto kontexte, vlastne preskúmal mieru zrelosti patričných produktov a aby to potom bolo v rámci toho európskeho procesu takýmto spôsobom ďalej sprostredkované. Po druhé, chceme sa postarať aj o to, aby sme mali dobré investície, ktoré budeme konať v budúcnosti. Ja sa stotožňujem s Jose Manuelom, že nechceme financovať také veci, čo sa, ktoré sa už financujú. Že nechceme financovať to, kde vlastne by sme museli jednoducho zobrať kapitál, ktorý už teraz je vyčlenený. My potrebujeme niečo dodatočné financovať. A toto musíme kvalifikovať ešte, čo je toto dodatočné hovoríme, že budú to skôr tie riskantnejšie operácie, ktoré sa doposiaľ nefinancovali a ktoré vlastne e, na základe svojej kvality by mohli zaručiť, že sú tu určité potenciály, ktoré by sa takýmto spôsobom mohli financovať. Či už ide o široko e, pásmový internet, alebo či ide o modernizáciu energetickej infraštruktúry, alebo či ide o investície do energetickej účinnosti. Takže to sú tie oblasti a preto nás neprekvapuje, že pokiaľ ide o článok 5.2a, kde sa hovorí o investičných kritériách, by sme chceli mať takisto slovo v rámci parlamentu, kde sa hovorí o tom riziku, kde sa hovorí o tej pridanej hodnote, kde sa hovorí o návratnosti takýchto investícií. A tretia vec, ktorú by som chcel spomenúť, je otázka, ako bude tento fond financovaný bude financovaný tak, že vlastne vo veľkej miere budeme vychádzať z kompetencie Európskej investičnej banky, ale tá záruka Európskej únie, ktorá je v článku 4, tá je potrebná na to, aby vlastne sa mobilizovali tieto patričné finančné prostriedky. Európsky rozpočet je garantom a je vlastne aj ten, ktorý znáša rizika, či už to bude v prípade strát, alebo či už to bude tá plná miera garancie. Takže ešte raz to zopakujem, kolegovia, to plné hospodárske riziko leží skutočne na pleciach rozpočtu Európskej únie. Takže, vážený pán predseda, teraz budem experimentovať. Na konci a tohto zasadnutia mi dáte vašu peňaženku, vaše kreditné karty a dáte mi trochu z vašich úspor a ja to budem investovať. Jose Manuel a ja, my to teda budeme investovať. Už sme to robili aj v minulosti. Čo by ste na to povedali? Povedali by ste, áno, priatelia, my vám veríme, poznáme vás, doteraz ste nás ešte neoklamali, ale kto bude manažer eh, ohľadne týchto investícií? Kto bude ten, ktorý bude kontrolovať, že to celé bude správne prebiehať? My vám síce veríme, ale chceme vedieť, aké tu budú portfólia využívané, pretože chceme vedieť, kam pôjdu naše peniaze. A v tejto istej situácii sa nachádzame kolegovia dnes. A neprekvapuje nás, že Európsky parlament v takejto situácii povie, áno, my urobíme všetko preto, aby táto garancia fungovala. Ale my potrebujeme teda pred našimi voličmi, pred daňovými poplatníkmi, určité záruky, že to všetko bude pre, prebiehať tak, ako si to predstavujeme. Nepotrebujeme nejaké hybridy, nepotrebujeme nejakú nadmernú byrokraciu. To je ten základ. Zodpovedné politické konanie, to je ten základ, prečo my hovoríme, dôvod, prečo my hovoríme, že tu chceme demokratické právo zodpovednosti, chceme taký systém, v rámci ktorého nás budú informovať, ale takisto chceme niečo povedať, keď sa bude hovoriť o rozhodujúcom personáli pre manažment tohto fondu a chceme mať právo spolu vyjadrenia sa v tom zmysle, keď sa budú vyberať konkrétni experti, ktorí budú, fach, e, ktorí budú jednoducho expertne mať, poskytovať poradenskú činnosť ale chceme samozrejme aj ponúkať určité dobré návrhy. A ja si myslím, že to je naša povinnosť. Ďakujem veľmi pekne. Merci, alors. Ďakujem. A teraz dáme slovo tým spomedzi vás, ktorí si želajú vyjadriť sa, e, vyjadriť sa k tým návrhom a témam, ktoré spomenuli spravodajci. E, pani e, Asabal. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda. Samozrejme, že po tom, ako vystúpili dvaja spravodajcovia, E, netreba veľa dodávať k tomu, čo tu odznelo. Je evidentné, že obidvaja správodajcovia e, veľmi intenzívne spolupracovali s poslancami. E, v posledných dňoch sme veľmi intenzívne diskutovali o tom, ako by mala správa vyzerať, aké prínosy, aké myšlienky najdôležitejšie by sme mali priniesť a všetky boli zohľadnené v návrhu ktorý tak e, Udo Bullman ako aj Jose Manuel Fernández urobili. E, pokiaľ ide o flexibilitu, tak ste hovorili, že to je jedno zo slov, ktoré e, sa tu najviac skloňovalo, pretože od prvých dní nevieme, čo sa bude diať v budúcnosti. A keď sme rokovali o predchádzajúcom finančnom E, rámci taktiež sme sa dožadovali flexibility, aby sme mohli prispôsobovať rozpočet mimoriadným okolnostiam. Teraz máme na stole Junckerov plán a my sme nepredpokladali, že tento plán bude existovať a my by sme preto mali využiť všetky existujúce flexibilné nástroje k tomu, aby sme ich použili. Prečo sa musíme rozhodnúť dnes? E, škrtať programy e, Európa 2020 a ďalšie, ktoré e, nás stáli toľko námahy, toľko financií a teraz e, to, čo sa môže stať v budúcnosti, aby sme mohli financovať garančný fond E, ktorý musí byť e, vlastne v rozpočte Junckerovho plánu týchto 8 miliard, tak musíme tieto existujúce programy zoškrtať. My hovoríme, že to nie je potrebné, pretože na základe tohto návrhu, ktorý máme na stole, tá garancia nie je ohrozená. A to je prvé posolstvo, ktoré musíme vyslať. Nie je spochybnená. Navyše mnohé návrhy idú tak, aby táto e, garancia 8 miliard bola v rozpočte a nech sa stane, čo sa stane. Ak budeme potrebovať peniaze, tak bude ich možné použiť z tejto garancie. Ale teraz ešte nevieme, čo sa stane s rozpočtom 2017 a môže sa stať, že nejaký program z rozličných dôvodov nebude tak plnený, ako sme to e, predpokladali e, v minulosti, napríklad v rozpočte 2015, ale máme vyše 40 miliónov z programu ITER, ktorý nie je rozpočtovaný. Prečo by sme mali e, škrtnúť peniaze z horizontu 2020 alebo Connecting Euro Facility, keď máme aj iné peniaze? A navyše máme tu nástroje flexibility, máme tu istý, e, istý manévrovací e, priestor, ktorý by nám mohol umožniť financovať tento projekt. Takže z rozpočtového hľadiska E, si myslím, že môžeme povedať, môžeme byť pokojní. Návrh je technicky skvelý a neohrozuje absolútne garanciu e, európskeho rozpočtu Európska investičná, e, Európskej investičnej banky, aby tento plán fungoval. Pre, prebiehali tu mnohé vnútorné diskusie, ale rada by mala postupne e, vziať do úvahy, že bude e, o, to, o tejto správe rokovať aj s parlamentom. Ďakujem. Merci. Ďakujem. A budeme teda o tom informovať konsej. Pán Lunes. Thank you, chairman. Um... Ďakujem, pán predseda. V prvom rade pána Švort, e, žiaľ, nemohol že byť prítomný dnes, ale hovoril som s ním dlho o e, tom spise FC, aby sme e, ďalej rozpracovali stanovisko FCR k tomuto. E, buďme úprimní, e, hm, výpadok investícií v Európe je v prvom rade výsledkom e, nášho nedostatku konkurenceschopnosti, a takže sa obmedzím na tých 2,5 minúty na konkrétne témy. No keďže e, máme nedostatok konkurenceschopnosti, tak je najdôležitejšie, aby sme si uvedomili, že spis FC nemôže byť je alternatívou pre štrukturálne reformy a zdravé verejné financie v členských štátoch. To znamená tiež pre nás, že um, musíme si uvedomiť uh, a uznať, že uh, máme pred sebou nezvyčajnú dobu a čas, ale nezvyčajná doba vyžaduje nezvyčajné opatrenia, ktoré podľa nás by mali byť dočasné opatrenia. A preto my môžeme hovoriť o tom FC e, spise a mm, o veciach, ktoré sme robili na úrovni investícií, ale bolo by časté, keby sme mali mm, stály permanentný nástroj, aby sme e, tým riešili e, tú e, situáciu s investíciami v Európe teraz. Ďalej k tej dočasnej povahe fondu FC, ktoré by sme mali skôr nazývať FC fond, lebo to nie je fondové záruka je e, najdôležitejšie, že ak chceme, aby súkromný sektor sa zúčastnil na tom projekte a myslím, že všetci chceme, aby sa na tom zúčastnili, aby sa pridali, aby e, sa e, nezávisle volili projekty a vybrali podľa ich zaslovosti a životoschopnosti. a ak by to tak nebolo, tak by sme ich odplačili a vkladali by peniaze do fondu. Takže my chceme to takto vidieť a e, nechcem vidieť také kritéria ako e, geografické e, rozloženie peňazí alebo úloha dozornej rady tiež musí byť posúdená a hlasovacie práva, ktoré sa napríklad prisudzujú členským štátom, ktorí vystúpili do fondu. Možno najdôležitejšia vec je, že pre nás je kľúčové, aby FC fondy nepodkopávali dohodu MFF. Hovoríme o investičnom fonde, ktorý by bol založený na eh, európskom rozpočte, no hovoríme aj o eh, citlivých otázkach, ktoré musia vychádzať zo základného a eh, výskumu a tieto veci musia byť prebrané v parlamente. Ďakujem, pán Merisan. Thank you, thank you, chairman. Ďakujem, pán predseda. Vážení kolegovia, dve, tri veci sa mi chcem stručne prebrať v prvom rade myslím si, že dôraz treba klásť na zodpovednosť a transparentnosť procesu rozhodovania v EFSI. A toto je zásadné, aby sme zabezpečili e, vďaka tomu správne fungovanie fondu. Tým chcem zvorazniť, že akékoľvek zasahovanie politiky do výberu projektov sa musí vyjasniť No, musíme nájsť e, vhodné prostriedky, ako vykonávať demokratickú kontrolu. Hlavne, aby sme zabranili e, zlému fungovaniu inštitúcií, ktoré sú zodpovedné za plnenie EFSI. A v tomto zmysle sa silne staviam proti akémukoľvek menovaniu členov investičného výboru pr- priamo prostredníctvom alebo priamo politikmi. No, musíme um, priamo uh, vykonať kontrolu v takom systéme, kde si vypočujeme kandidáta na konečné rozhodnutie urobí riadiaca rada a to je správny spôsob a um, malo by to byť podrobené v demokratickej kontrole a tí by mali byť menovaní podľa ich eh, kompetentnosti. A ďalej, čo sa týka záruky, ja sa domnievam, že prúznosť, ktorá je vložená do správy parlamentu, je vítaná. A to tiež eh, uvedli eh, v rečnici predo mnou a eh, my každý rok chceme vybrať nové zdroje, aby sme už neovplyvnili negatívno prebiehajúce projekty. na no, tých 8 miliard je dané k dispozícii dôveryhodným spôsobom a nemal by byť spôsob, akým by súkromný sektor a finančné trhy spokrebňovali spôsob, akým sa tých 8 miliard dá k dispozícii veľmi dôvryhodným spôsobom. Takže 8 miliard a nič menej. A je to pripomienka, pán Bumon správne spomenul účasť členských štátov. A v tejto fáze ono, je pravda, že sa nezúčastňujú a podľa mňa to je tiež preto, e, že sú tam príliš uh, slabé stimuly pre prezentáciu členských štátov, čo týka prítomnosti v uh, e, riadiacej rade ich uh, hlasovacie práva a tiež uh, si myslím, že tie stimuly sú príliš slabé pre členské štáty, aby sme zúčastnili a keď chceme, aby sa zúčastnili, musíme pracovať na stimuloch uh, pre ich účasť. Ďakujem, pán Pás. Herzlichen Dank, Herr, Herr Vorsitzender. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ja by som chcel sa na úvod poďakovať spravodajcom za ich výbornú prácu. Do toho samozrejme spadajú a spada aj práca tieňových spravodajcov. Vážený pán predseda, ja si myslím, že investori vlastne nepotrebujú nejaké spolitizované procesy, predovšetkým potrebujú určité záruky, aby mohli plánovať. A preto si myslím, že v niektorých oblastiach, napriek tomu, že tá práca bola dobrá, si vyžaduje ešte zlepšenie. A to sa týka z môjho pohľadu predovšetkým, pokiaľ ide o nezávislosť tej investičnej komisie, aj pokiaľ ide o praktickosť e, výberu takýchto projektov. Príliš dlhý zoznam kumulatívnych požiadaviek by jednoducho vytváralo určité prekážky a potom by sa človek mohol pýtať, že aký projekt na konci vlastne potom ešte pripadá do úvahy. Ja si myslím, že sa treba sústrediť predovšetkým na hospodárskú udržateľnosť projektov, to je to, na čo by sme sa mali sústrediť a preto je veľmi dôležité, aby sme tu nemali nejaké nové byrokratické prekážky, ktoré by vznikli s týmto fondom samozrejme oprávnené robiť si starosti, ale predsa len na konci e, je otázka, že kto bude takéto správy, pokiaľ ide zodpovednosť podávať a kto ich bude vyhodnocovať. Bude to Európska investičná banka? Ak by to však skončilo na pleciach bank investorských, tak to by boli príliš veľké prekážky a to nebude v našom záujme. A ja sa takisto pýtam, či bude nejaká štúdia urobená, pokiaľ ide o zamestnanosť v tomto kontexte, pretože našim cieľom je efektívnosť a praktickosť, či to skutočne bude v súlade s týmito dvomi kritériami. Ide nám predovšetkým o hospodárske kritéria. Ak toto bude splnené, toto základné kritérium, tak to bude mať automaticky dobrý dopad. A ešte na záver, pokiaľ ide o skepsu, ktorá sa týka eh, k tej poradenskej činnosti investočného eh, centra ak takéto poradenské činnosti budú zavalené úlohami, tak jednoducho nebudú vedieť zvládnuť svoje úlohy v plnej miere. Či to bude stáť peniaze alebo nie, predsa len potrebujeme užšiu selekciu v tom smysle, že aký, kto bude mať vlastne prístup takýmto poradenským službám, pretože čo chceme na konci dňa, to je kvalita. Ďakujem. Ďakujem, pán Zany. Eh, Ďakujem, pán predseda. Pôvodný návrh obidvoch spolu spravodajcov je krokom vpred oproti tomu, čo predložila komisia. Je to nepochybne pozitívna vec. Treba sa zamerať viac na jednotlivé charakteristické črty projektov, vyhodnotiť rizika, na novo zadefinovať malé a stredné podniky, pretože v tom pôvodnom návrhu bola definícia príliš obsiahla. Rovnako som ocenil kroky vpred ohľadne správy a riadenia a väčšiu demokratickú mieru zodpovednosti. My však potrebujeme ešte väčšiu mieru transparentnosti, najmä pokiaľ ide o samotné pôsobenie a činnosť tohto fondu na všetkých e, úrovniach fondu. A ja tiež sa chcem e, podeliť so svojím e, skepticizmom voči tomu poradenskému habitu. To má byť 110 miliónov eur a naozaj neviem, aký, akú pridanú hodnotu má tento projekt priniesť. Pokiaľ ide o moje pozmenujúce návrhy, tak chcem nimi poukázať na to, že ešte stále nie sú celkom jasné kritéria investícií a to bude potrebné zabezpečiť. Pokiaľ ide o zdroje, tak e, podľa môjho názoru tento postoj by mal zaručiť práve teda túto záruku. Na druhej strane však by tu bola príliš veľká istota vzhľadom na rozpočet a vzhľadom na investorov, ktorí budú do projektu investovať. My chceme, aby sa opätovne vytvorila rovnováha medzi fondami, ktoré sa venujú na infraštruktúry a prostriedky, ktoré sú určené pre malé a stredné podniky. Boli by sme radi, keby malé a stredné podniky boli viac zhodnotené, pretože práve tie sú hybnou silou rastu v krátkodobom aj strednodobom horizonte. Rovnako sa musíme zamerať na projekty, ktoré predstavujú isté ekonomické prínosy, a to tak v strednodobom, ako aj dlhodobom meradle. Ďalej e, je tu nebezpečenstvo socializácie strát a privatizácie, ziskov. Tomu musíme zabrániť, na to sa musíme zamerať. Ďakujem. Pán Poke. Ja, Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ja sa budem sústrediť na otázku financovania tohto nového nástroja. Chcem na úvod hneď povedať, že podporujem tento projekt. Vychádzame vlastne aj z vlastnej skúsenosti EPP, ktorú sme mali v rámci predchádzajúceho financovacieho obdobia. Takisto aj pokiaľ ide ten časový harmonogram, k tomu takisto hovorím áno tomuto, pre tento projekt by bolo dobre, ak by sme sa rozhodli čo možno najskôr. A, pretože otázka dôveryhodnosti inštitúcií mm, závisí aj od toho, do akej miery a aké stanovisko k tomuto problému zaujmeme. Kolega Bauc hovoril o tej zodpovednosti a plánovacej bezpeč- plánovacej, možnosti plánovania pre investorov, ale ja očakávam, že komisia sa konečne chopí iniciatívy a pripoja sa k tomu aj členské štáty, aby sme vedeli, ako budeme jednoducho zaobchádzať v budúcnosti s určitými návrhmi, pokiaľ ide o plánovanie. Chceme jednoducho počítať s takým dlhým obdobím, ako to funguje v niektorých členských štátoch, kde napríklad sa, keď sa ide budovať tunel alebo most, Nehovorím tu o nejakom e, znižovaní demokratických práv, ale táto otázka súvisí s tým, aby sme sa navzájom neblokovali a vlastne ide nám o to, aby sme podporili rast a zamestnanosť. A pripomienka k návrhu komisie. Hovorili sme vlastne tu viacerokrát už o tom, že sme zatiaľ vybrali to najjednoduchšie financovacie riešenie, ale to možno nie je vždy aj najlepšie a možno to nikoho neurazí v komisii, keď sa zamýšľame tu nad možnými alternatívami. Komisia mohla byť trochu kreatívnejšia, napríklad mali sme tu konjunk- program konjunktúry 1-2 barozov, a pokiaľ ide o financovací nástroj, takisto v roku 2008, tam sme mali kreatívne myslenie e, zo strany komisie. Bola tu ochota spustiť niektoré projekty a zdá sa, že momentálne sa takéto kreatívne myslenie odmieta. Hovoríme tu o CEF, hovoríme tu o výskume a škrtaní peňazí tak my hovoríme, že takto sa to jednoducho nebude dať riešiť a preto jednoducho sme za to, aby 18. a 19. článok ako financovací základ mali byť vypustené a ja teda zastávam názor, že tak komisia ako aj my v týchto našich výboroch by sme sa mali zamýšľať nad alternatívami, aby sme nakoniec našli také riešenie v rámci tejto garancie, ktoré bude udržateľné a nemali by sme podporiť hneď prvý návrh, ktorý tu padne. Ďakujem, pán Ľuk. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, ja budem hovoriť nemecky. Trochu mám obavy, pokiaľ ide o zdôrazňovanie toho časového nátlaku, v rámci ktorého sa má spustiť projekt EFSI. Ten časový tlak je bohužiaľ zlý radca v takýchto situáciách, predovšetkým keď hovorím o takýchto veľkých projektoch, ktorý vlastne počíta s objemom až 300 miliard. Takže tieto peniaze sa budú investovať inak, ako by sa boli investovali, ak by sme nemali EFSI. Chcem poukázať na dve záležitosti, na ktorými sa musíme zamyslieť intenzívnejšie, ako sme to doposiaľ robili. Prvá vec sa týka skutočnosti, že EFSI vlastne bude dávať aj štátnu pomoc, štátne dotácie a zatiaľ tu máme e, taký všeobecný zákaz štátnych dotácií, takže musíme preto to vytvoriť určitý právny rámec na to, aby sa to ošetril a bohužiaľ zatiaľ máme k tomu iba málo spomenuté v tomto návrhu. Takisto musíme si uvedomiť, že aké akú situáciu máme na trhu, keď hovoríme o financovaní niektorých projektov, pretože väčšina projektov by mala byť financovaná súkromne, tak to si bude vyžadovať určité výnosy a tieto výnosy jednoducho budú musieť byť zarobené v konkurencii s ostatnými, v konkurencii s ostatnými investormi. Takže ide nám o to, aby sa nepokrivila hospodárska súťaž, ak by tu bol iba jeden investor. A takisto, ako to vlastne tento projekt navrhuje, aby to nezasahovalo do voľnej súťaže na trhu, tak by to možno viesť určitému monopolu. A otázka je tu, či môžeme takéto monopolné investície podporovať. Ja si myslím, že tejto problematiky by sme sa mali venovať. A po druhé, ide mi tu o tú adicionalitu, tú pridanú hodnotu. Pán Bulman vo svojom úvodnom príhovore zdôraznil, že si myslí, že tá adicionalita sa dá zabezpečiť projektami, ktoré majú možno väčšiu rizikovosť, ako napríklad niečo, čo by sa financovalo normálne na trhu. A ja to považujem e, za nie veľmi dobré uvažovanie. Väčšie riziko neprináša aj určitú adicionalitu. Riziko spočíva na takých vágnych odhadoch, kde vlastne prevádzkovateľ projektu očakáva e, a prezentuje ten svoj projekt lepšie, ako by to vnímali umiernenejší experti. A takisto je tu možnosť, že určité zámery projektov. E, pri niektorých takýchto projektoch sa jednoducho to riziko do toho umelo vnesie, aby to bolo podporované z takéhoto, z takéhoto fondu. A jednoducho týmto spôsobom tú adicionalitu nedosiahneme. Ďakujem. Donano? Áno, pán predseda, my sme Eh, venovali dlhý čas, alebo stratili sme veľa času, kým sme pochopili, a, akej farby bolo Junkerové dieťa. Dnes už vieme, že to, to sú uh, garancie, ale my, my sme očakávali niečo iné, my sme očakávali finan, uh, verejné ve, financie, ale keďže ide o originálny program, tak sú tu potrebné bankové garancie, ale pán Fernández hovorí o E, solid, o pevnosti garancií a ja si myslím, že táto e, solidnosť nevylučuje flexibilitu a ja ďakujem spravodajcom, že išli týmto smerom, ale je potrebné ísť ďalej, pretože by bola škoda e, jednoducho sa pripraviť o financie e, pri výskume zajtrajšku a to by bolo veľké nebezpečenstvo, pretože základný výskum, aplikovaný výskum, to je budúcnosť Európy. Pán Juncker povedal, že nemôžeme e, míňať veľa peňazí, ale nič nie je, nikde nie je zakázané venovať peniaze na výskum. A ja si myslím, že tu je niekoľko bielých miest. Je potrebné naďalej pracovať na európskych e, zdrojoch, na zdanení finančných transakcií a myslím si, že je škoda, že niektoré krajiny začínajú odkladať túto otázku. Ja si myslím, že treba pracovať aj na týchto záležitostiach, na týchto daniach. Je tu veľké množstvo možností, ja myslím aj na proti, protikorupčný, proti e, podvodný fond, najmä pokiaľ ide o daňové úniky. Ja si myslím, že máme veľké priestory, kde by sme mohli nájsť finančné prostriedky aj bez toho, aby sme škrtali v, e, v iných garanciách. Máme tu navyše ešte aj národné e, prostriedky, ktoré by tiež mohli participovať na týchto garanciách. V každom prípade ja si myslím veľmi úprimne, že sa nemôžeme dotknúť otázky základného výskumu, ja naozaj veľmi ľutujem, ale často sa hovorí o energetickej únii, o šetrení energie, o obnoviteľných zdrojoch, ale hovorí sa málo o výskume v oblasti energetiky a ja si myslím, že práve to je jedna oblasť, ktorá, do ktorej treba investovať. Máme tam atomickú molekulovú, e, molekulový výskum a myslím si, že na to by sme sa mali zamerať. Ďakujem, pán Levandovský. Ďakujem. E, najprv k rozpočtu a potom druhá pripomienka, ak dovolí čas, k výberu projektov. Keď e, som počúval predchádzajúce prezentácie Junckerovho plánu, mal som dojem, že pre komisie zapojenie európskeho rozpočtu nie je témou. Zdalo sa včera, že to ani pre radu nie je témou. No teraz e, objavujeme, že to je problém pre parlament a že musia konfrontovať parlament k téme, ako zapojiť do toho európsky rozpočet ako záruku. Ja predpokladám, že eh, minimálne tá úplne odlišná metodika poskytovania záruky pre Junckerov plán bola aspoň vyskúšaná. Eh, to znamená, že eh, prekračovanie strapu vo finančných výhľadoch v tom nástroji modelu bilancie a vyváženia mechanizmu finančnej stability. Ja si myslím, že mm, neviem, či vyskúšali tento model poskytnutia záruky, takže alternatíva bola konfrontovať parlament, aby išli pod ten e, strop, pod veľmi prísny strop, ktorý už bol predbežne pridelený a e, aby e, najala vedcov a výskumníkov s vedomím, že úspešnosť grantov je 14 teda 9 z 10 žiadateľov je zamietnutých. Takže tiež sú to myšlenky, ktoré poznáme o tom, ako poskytnúť alternatívne financovanie. jedno z nich už bola eh, preveraná v pozmeňujúcich návrhoch, že to delegovať na každoročné konanie a to je dobré východisko a dobrá provokácia. Každý vie, že zvýšenie kontroly parlamentu, ale zníženie ICT a asi aj e, zrušenie e, znásobujúceho efektu. No ako východisko do vyjednávania je to veľmi pekné a tiež e, to je komplikovaný ročný postup a konanie. Druhá myšlienka, z ktorá sa to objavila, bola o rezerve na plnenie a toto vyžaduje e, na stanovisko v rade a myslím si, že to neprejde tam, pretože to sa dotýka e, tej e, svetej a ťažko vyjednanej oblasti a to kohezie. Tretia vec, ktorá nám ostáva, tretia alternatíva je kreativita pri tých horúcich číslach a buď prehodnotenie Reimer alebo globálna marža pretože to je priestor e, v konečnej fáze vyjednávaní. No na začiatok si myslím, že sme mali provokovať radu, takže nemám na čase diskutovať, ako mm, pokročiť e, z e, toho politického zoznamu zelených projektov na mm, podnikateľsky orientovaný zoznam projektov. Takže ďakujem zatiaľ. Ďakujem, pán Ekut. Thank you very much, Mr. Chairman. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa chcem poďakovať e, týmto dvom spravodajcom za ich správy, pretože sa naozaj domnievame, že to je zlepšenie v porovnaní s e, tým predchádzajúcim návrhom od komisie a preto si myslíme, že táto správa sa uberá správnym smerom. My ako skupina zelených sa zameriame na tri hlavné veci, ktoré tiež súťažiskom v správe a to je dobré východisko. V prvom rade samozrejme je to riadenie a ako som počul, niektorí kolegovia tvrdia, že nemáme spolitizovať výber projektov, s tým súhlasím, no zároveň musíme pamätať na to, že tieto peniaze nakoniec majú naozaj prispieť eh, k eh, európskemu hospodárstvu a musíme zabezpečiť, že budú dobre čerpané. Pretože nakoniec eh, je to vyberanie peňazí z európskeho rozpočtu, kde my ako spoluzákonodárci sme zodpovední a musíme zabezpečiť, že platby, ktoré sa vykonajú, že e, záruky za ne budú e, dobre fungovať, takže e, musia e, zabezpečiť, že e, tieto záruky budú dobrá vec. A poďalšia je, sú tu kritéria. Nechám to na kolega Ernesta z rozpočtového výboru, aby sa zaoberal týmito vecami. Ja sa zamerám na kritéria a vidím tu isté zlepšenia, no myslím, že stále tu veľa medzier keď sa pozrieme na terajší spôsob, akým e, sa kritéria určujú, myslím si, že najkľúčovejšie je, že aby investície, ktoré vynakladáme, prispeli k plneniu cieľov EU 2020 a aj makroekonomických cieľov, hlavne čo sa týka ich vplyvu na tvorbu pracovných miest a HDP. To nakoniec sa musí naplniť a e, nemal by to byť len zvyčajný postup preto a preto kritizujem komisiu, ktorá takto postupuje, že nevymýšľate príliš veľa kritérií, pretože to musíme zrýchliť, ale zároveň ten e, názov fondu naznačuje, že to majú byť e, strategické investície a nie je to len zvyčajný postup a preto to ne, nemôže ani byť zvyčajný postup. E, komisia viac menej e, zmenila spôsob, akým sú formulované malé a stredné podniky. Článok 4 hovorí, že je malý a stredný podnik ten, ktorý má najmenej 3 tisíc zamestnancov, no podľa definície malý a stredný podnik má 250 a to spôsobuje eh, e, eh, v článku 1 až 5, lebo môžeme tam určiť kritéria a ešte aj to, že to môže ísť eh, malým a stredným podnikom, ale ak sú oni e, tak e, zadefinované ako v súčasnosti v takom veľkom súbore, tak všetky firmy môžu spadnúť do, do tejto množiny. A už teraz malé stredné podniky e, pokrývajú 67% všetkých pracovných miest v Európe. Takže to už je e, veľká definícia a podľa tej definície komisie tam vzniká obrovská medzera, ktorú musíme napraviť. Ďakujem, pán Torvald. Uh, Ďakujem, pán predseda, ďakujem Fernandezovi a Bumanovi. Urobili veľmi dobrú prácu. Máme tu najmenej 4 problémy. Jedno je ľahké východisko, ktoré navrhuje komisie a pokus o skratku, ktoré nás vedie k možnosti, že by nás vydierali, ak budeme hrať my ako aj oni, tak budú veľmi nahnevaní a my budeme veľmi vystrašení. Druhý problém je ten tesný časový rámec a potom je tu ďalší problém nedostatok eh, tvorivého myslenia Mňa vyrušuje ten trošku primitívny spôsob, e, ako rozmýšľajú o peniazoch e, zjavne v komisii. Oni potrebujú peniaze ako niečo veľmi konkrétne. Mohli by sa vrátiť e, k Jakobi Fugovi a zistili, že záruky fungujú dobre v bankovníctve. To bolo začiatkom 16. storočia, takže nie je to veľmi to nie je veľmi nový pohľad do bankovníctva a Keď sa pozrieme na to, ako dávame záruky Ukrajine, čo asi nie sú dobré investície a úsporné, tak tie ostávajú v rozpočte a záruky sú dostatočné. Takže to treba ešte rozpracovať a predebatovať. Komisia musí si premyslieť, ktoré časti môžu presúvať v budúcnosti. Máme vlastné zdroje v zálohe e, v revíziu MFF a stropy. Máme tu naliehanie ako pán Bulman by povedal Mers, Mer als Europäer zu machen, teda to by bolo dobré, aby členské štáty preukázali, že sú Európania. Musím utekať e, do plenárky, aby som hovoril o treske, takže už teraz skončím. Merci. La parole est à Ďakujem. A teraz pán, pán Maragal. Sí, gracias. Ďakujem. Tento spoločný výbor by mal stanoviť stanovisko, pokiaľ ide o základné pravidlá Junckerovho plánu a ďalšie podmienky, potom stanovia ciele, aplikačné polia a také sek- viac sektorové diskusie. V každom prípade e, tu budeme mať isté kritéria, podmienenosti, smery, orientačné línie a e, oblasti, v ktorých budeme selektovať projekty. A ja by som rád spomenul tri e, veci, ktoré by mali byť normatívne začlenené, nie ako generálne e, všeobecné kritéria. Poprvé, hovoríme o politikách vysokého rizika, o adicionalite ja chápem, že to takisto znamená zdieľanie rizik. V každom prípade nemožno hovoriť o e, nulovom riziku. E, hovoríme o vysokom riziku. A ako som povedal, tak potom tu musíme mať na zreteli udržateľný rast a otvorený trh, E, ktorý e, nebude brať do úvahy oligopóly alebo monopóly. A po tretie, takisto tu treba brať do úvahy teritoriálne rozdiely a do výsledkov by sa mali začleniť práve e, merače týchto rozdielov. Čo mi nepripadá priateľné je také zjednodušené vnímanie týchto fondov, je, že ak chcete peniaze, tak privátny aktéry e, e, nebudú reagovať na túto výzvu EÚ, ale, ale ja si myslím, že e, my sme veľmi radi, že naši spravodajcovia dali najavo, že vlastne t- pokiaľ ide o tie pôvodné isté ustanovenia fondu, neboli e, celkom správne nastavené. A my tu teraz hovoríme o tom a sme o tom presvedčení, že nástroje flexibility, ktoré e, sú v tomto rozpočte plus e, disponibilné marže, musia byť dostatočne veľké. Ale toto ne, by nemalo brániť diskusii o iných peniazoch z iných zdrojov, ale to často v nás vyvoláva problémy zadefinovať si, na ktorú oblasť sa obrátime, ale mali by sme byť e, ochotní e, aj týmito vecami sa zaoberať a mohli by sme si stanoviť ako doplňujúce e, zdroje. V každom prípade myslím si, že všetci zdieľame to, že že nemali by sme poškodiť ani Horizon 2020, ani Connection Europe Facility. Treba povedať, že prvé kolo už prebehlo a spoločné e, predsedníctvo e, e, vyhlasuje, že teda nás musí e, a ja, ja musím odísť a e, dávam kolegovi predsedníctvo zasadnutia. Ďakujem, pán predseda, a teraz dáme slovo pánovi Alimansovi, nezaradený. Dve a pol minúty. Eh, Ďakujem pekne, pán predseda. Nie sme nadšení, pokiaľ ide o váš fond a to nechcem ani nejako skrývať. A poviem, prečo sme skeptickí. Ide tu o politické rozhodnutie niečo urobiť, niečo vlastne v rámci týchto okolností hospodárskych, ktoré tu máme urobiť. Tak teraz sa tu snaží raziť taká Junckerová konštrukcia a takýmto spôsobom sa snažia aj hľadať finančné prostriedky a hľadajú sa teraz nejaké zdroje peňazí, ale veja tu, je tu predsa len veľa neistot, pokiaľ je ten multiplikačný efekt e, viacero vecí tu je zdvojených, robia to aj iné fondy, sú tu iné možnosti na riešenie, takže pokiaľ ide o jednotlivé riešenie tohoto e, riadiaceho výboru, ten môže svojvoľne e, rozhodovať a takisto hm, sa k tomu vyjadrili, tak ako sa vyjadrili aj členské štáty. Na druhej strane hľadáme skôr inovatívne možnosti investícií, takže s týmto všetkým súvisí aj otázka, ako nájdeme také projekty a produkty, ktoré síce pekne znejú, ale vlastne nič neprinesú. To je typická hm, vládna iniciatíva, aby sa jednoducho tu oboplávali chyby, ktoré zo sebou prináša euro. Pretože tu máme také veľké chyby, ktoré súvisia práve s eurom a s týmto vlastne súvisia tie problémy, ktoré máme v rámci eurozóny, ale aj mimo eurozóny. Takže teraz tu potrebujeme nejaký taký politický systém, aby sa vzbudil dojem, že Juncker niečo potrebné robí, hoci s tým ešte veľa otázok zostáva otvorených. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Anemans. A teraz pán Kolme, dve a pol minúty. Ďakujem pekne. Ja by som v stručnosti spomenul niektoré kľúčové skutočnosti. Hovoríme to o investičnom programe, o 315 miliardách a tieto čísla sa nám ľahko vyslovujú. Ale keď hovoríme, že chceme takýmto spôsobom podporovať projekty, tak si musíme uvedomiť, že čo to znamená. Konkrétne, že keď budeme financovať projekty v priemere, každý projekt napríklad si bude vyžadovať 10 miliónov eur, čo vôbec nie je málo, tak vlastne budeme podporovať 3000, vyše 3000 projektov, 3100 projektov, ak by sme každý projekt financovali miliónom eur, tak by sme jednoducho financovali 31 tisíc projektov. A otázka, ktorá s tým súvisí, je, že toto množstvo projektov, všetky majú byť akože dodatočné, všetky majú byť udržateľné, majú byť rentabilné. Máme nejaký Máme tu určitý konflikt, pokiaľ ide o cieľ, pretože my o čo, o čo viac bude takýto projekt lepšie prezentovaný, o to menej to bude nejaký dodatočný projekt v kontexte teda FC. Pretože ak je skutočne takýto projekt dobrý, ako sa bude prezentovať, tak by sa bol realizoval aj bez FC. Takže ja som plný očakávania, že ako sa nám teda podarí týchto geniálnych manažérov pohľadať a nájsť, ktorí vlastne budú manažovať projekty, čo do počtu 3000 až 30 tisíc a všetko to implementovať tak, ako vlastne sme si to tu práve vypočuli z úst predrečníkov. Takže ja si to predstavujem veľmi ťažko a ešte menej si dokážem predstaviť, hovorili sme tu napríklad v tom termíne kon- kontroly, kto bude v budúcnosti čo kontrolovať, my vlastne ani nevieme, že aké sú pravidlá. Takže v tomto kontexte si viem zhruba predstaviť, ako budú vyzerať aj tie kontrolné správy. Bude to celé vágne, bude to neisté a pravdepodobne to bude celé pozitívne koncipované, pretože vlastne nebudeme vedieť, čo tu máme merať. Takže v tomto kontexte, pán kolega Bulman, dovolte mi povedať, nemyslím si, že by bolo dobrý, dobrý nápad, ak by sme my vám dali naše kreditky na takéto projekty, ja mám svoje výhrady. Ďakujem, pán Komel. A teraz pán Vári. Sí, Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj spravodajcovi návrhu, oproti návrhu komisie, ako už povedal kolega Dany, prináša veľký pokrok, ale ešte stále tu ide o návrh, ktorý nie je definitívny a ešte na ňom možno pracovať. Ja som chcel upozorniť na nasledovné. Musíme nájsť ešte ďalšie zdroje, pretože nemôžeme ochudobniť, ukrátiť výskum. Napríklad sme zistili, že niekde dochádza k nadmernému využívaniu, neúmernému využívaniu peňazí a my sa môžeme teda zamerať aj na niečo iné. Rovnako musíme predísť vytvoreniu systému klientelizmu, kde verejné orgány budú vlastne e, ručiť nejakému súkromnému projektu. Projekty, ktoré sú financované v posledných rokoch, vykazujú takéto nedostatky. Dochádza k socializácii nákladov a strát a k privatizácii ziskov. Musíme nájsť správny spôsob záruky alebo alternatívne záruky Musíme rozlišovať malé a stredné podniky a inovatívne startupy, ktoré tiež prispievajú spoločnosti a prispievajú udržaniu rastu. Od nich musíme potom odlišovať aj klientelistické záujmy. Musíme mať taký investičný plán, ktorý bude celkové pomáhať znovu naštartovaniu ekonomiky. 315 miliard za niekoľko rokov by znamenalo, viac ako 100 miliárd ročne, alebo na niektoré krajiny, keby sme to rozdelili, tak je to 5 miliárd na jednu krajinu ročne. Takže je evidentné, ak, o ak, ob, aké obrovské objemy tu ide. Ďak, ďakujem a teraz pán Omarži. No, e, pán predseda, ďakujem. Dovolte mi E, predniesť tri poznámky, ktoré e, vyjadrujú isté znepokojenie. Poprvé, aspekty geografického rozdelenia. Ja zdieľam stanovisko kolegov v tom zmysle, že sa treba vyhnúť nacionalizácii. Nazdávam sa, že sa nemôžeme e, vzdať cieľov sociálnej, ekonomickej a teritoriálnej súdržnosti a vyzývam rozpočtový a ekonomický výbor, aby veľký pozor dávali na stanoviska výboru regiónov a na e, pozície e, jednotlivých európskych regiónov, ktorí sa znepokojujú, že tieto kredity, aby sa tieto kredity nesústredili na hlavné metropoly a e, ostanú bokom tie oblasti, kde sú potreby najvyššie. Pripomínam, že cieľom Junckerovho plánu je aj zamestnanosť a bolo by minimálne dobré, bolo by teda naozaj neslávne, keby sme investície nenasmerovali do oblasti, kde je najväčšia miera nezamestnanosti. Okrem toho dnes ráno sa tu už hovorilo o využívaní e, tej výkonnostnej rezervy. Chcem iba pripomenúť, že táto otázka sa dotýka regionálnej politiky. My sme už rokovali počas posledného volebného obdobia o týchto otázkach v rámci CPR a ja som bol členom toho e, negociačného týmu. Bolo to mimoriadne zložité rokovanie a ja neviem, ako môžeme takýmto spôsobom e, prijať isté, isté, e, isté opatrné kroky a musíme byť naozaj veľmi, veľmi opatrní pri príjmaní takýchto záväzkov E, druhá poznámka sa týka správy a riadenia. Je treba viac kontroly, viac transparentnosti, ale my v tomto zmysle predložíme pozmenujúce návrhy. My budeme bdieť nad tým, aby nedošlo ku konfliktu záujmov medzi tých, ktorí e, budú prijímať rozhodnutia a privátnymi investormi. A posledná poznámka sa týka času. My sme v legislatívnom procese a vieme, že treba veľmi rýchlo ísť dopredu a komisia napreduje a my máme niekedy pocit, že e, rozhodnutia sa prijímajú so štátmi a naša práca má malý význam. E, Ďakujem, pán Magi a pani Hübner. bez mikrofónu. Ďakujem. Najprv sa chcem vyjadriť k tomu, čo povedal Udo mm, Buman k tomu Just Retour a zároveň k podľadovaniu, že členské štáty nechcú prispieť e, k tej veľmi nízkej kapitálovej základni. A myslím, že keď sme mali príspevok od členských štátov k tej základni pre záruky, tak by to urobili okamžite bez nás. Takže keby som bola komisia, bola by som rada, že tu členské štáty neinvestujú a preto máme tie investičné platformy, kde sa môžu zúčastniť. A tiež, keď neviem, na národné mm, kapitoly e, rozpočtov, tak e, myslím si, že by to hneď zabilo celý projekt. Moja druhá pripomienka je k zodpovednosti Európskeho parlamentu ako rozpočtového orgánu, pretože som sa snažila zistiť, e, akú kontrolu navrhujete a asi by som to mala lepšie a viac hĺbky e, presledovať ten návrh a ja som tam našla niečo ako ex ante úlohu v kontexte investičnej stratégie alebo investičných usmernení. Niečo také by bolo užitočné, lebo my sme zodpovední ako rozpočtový orgán. Moja tretia pripomienka je čiste brali do uvahy to, že tie záruky, ktoré dúfajme, že sa nevyužijú, by sa mohli vrátiť do programov, z ktorých boli vzaté. A ďalšia pripomienka je, ako povedali niektorí kolegovia, že všetky tie pochybnosti o mm, efektivnosti tých e, poradenských centier, pretože už máme um, skúsenosti v koheznej politike keď s Jasperom, čo presne je ten poradenské centrum, ktoré pár um, hlavných miest uh, 2007 zriadilo a uh, vidíme, že kapacita prípravy projektov, ktoré budú musieť splniť mnoho dôležitých kritérií, ktoré budú vyžadovať aj zapisovanie do nového systému finančného inžinierstva, že absorčná kapacita sa obmedzuje nielen na najmenej rozvinuté európske ekonomiky, ale aj na tie najviac rozvinuté. Takže mali by sme sa skôr zamerať na to, že aby tie poradenské centra boli mm, efektívne, aby sme ich nepodkopali. A tretia pripomienka, o ktorom on sa týka vypočutí v Európskom parlamente. Musím to spomenúť, tie kolegovia hovorili dlhšie. Ja um, mám vážne pochybnosti o našej úlohe pri vypočutí expertov, pretože my hlavne Kon, má veľa skúseností s vypočutiami, ale to bolo o ľuďoch, ktorí mali byť zodpovední za európske riadenie finančného teda eurozóny a nielen experti, ktorí sú súčasť celého systému, takže mali by sme dať zodpovednosť za výber správnych expertov orgánom, ktoré budú hierarchiou v systéme a nebudú to robiť v parlamente. Ďakujem pani Hübner, teraz má slovo pani Moody. Uh, Ďakujem. Uh, uh, chcem podporiť to, čo, tú prácu, ktorú robili z Prodesve, to veľmi pôsobivý súbor pozmeňujúcich návrhov, hlavne keď sa zameriame na oblasti ako je riadenie a zodpovednosť. Určite mm, zopakujem e, tie e, pripomienky Nikoleho, kde e, veta verte mi som bankár určite nevyvoláva dôveru v EU, takže to zvrazňuje tu, ten význam úlohy Európskeho parlamentu pri hodnotení toho nariadenia, ktoré sa navrhuje a v tom um, prospechu, čo môžeme um, urobiť pri zmenách e, voči tomu, čo sa navrhuje. A tiež e, k e, tomu dodaniu doplnkovosti a pridaniu úlohy tvorby pracovných miest je dôležité. Dôležité, odkiaľ pokazujete prostriedky z výboru pre rozpočet aj z výboru pre obchod výskum. Tá zásadná podpora, ktorá pochádza z grantov na základný výskum, na rozdiel od toho, čo navrhuje komisia. Myslím si, že toto rozlišenie je naozaj dôležité a komisia rada sa to občas snažia zlučiť, ale je tu veľmi jasný rozdiel a to, čo sa navrhuje ako alternatíva k financovaniu, je veľmi dôležité. A tiež e, nakoniec chcem e, sa vyjadriť, ako kolegovia teraz sa vyjadrili o tom poradenskom centre, pretože myslím, že príležitosť, aby to poradenské centrum prinašalo zaistú prednú ľuďom, ktorí e, žiadajú podporu z toho fondu. Je tu nedostatok jasnosti medzi týmito žiadateľmi a nedostatok porozumenia o tom, ako čerpať tie fondy. Takže Myslím si, že e, to poradenské centrum môže priniesť obrovské dodatočné prospechy AFC. Gracias, señora Moody. Ďakujem pekne, pani Moody. Teraz e, mal mať slovo pán Karins, e, no nevidím ho tu. Ak tu nie, pán Karins, teraz má slovo pani Ferreira. Bueno, gracias. <laughs> I'm... Well, I, I, I won't repeat. Nebudem opakovať, e, čo už uznelo. Ďakujem dvom spravodajcom, e, je to dôležitá práca. Po druhé, myslím, že musíme e, rozobrať ten text do podrobnosti, lebo to nie je ľahko vidno, ako celá tá štruktúra funguje s výborom pre investície a poradenským centrom a riadiacou radou a treba im prideliť e, všetky tie rôzne úlohy a pochopiť e, ten konečný celkový obraz. E, po druhé, chcem zvrazniť potrebu pochopiť lepšie riadenie. Na jednej strane preto, že stále máme situáciu podľa článku 3, kde riadeca rada zohľadní to množstvo kapitálu, ktoré je vložené do fondu a po tejto úvodnej fáze, kde sa delia o strategickú orientáciu komisia A a B, neskôr budeme sa musieť uistiť, že že e, ten fond e, a strategickú orientáciu si neusvoja tí silní účastníci, e, ktorí pochádzajú z mimo Európy, alebo pri mechanizme Justritur európske štáty. Druhá téma sú kritériá. Myslím si, že kritériá musia zahrňať istý druh cieľov, čo sa týka odstranenia obrovských e, rozdielov v Európe pretože to je problém. V niektorých častiach Európy máme veľa investícií, alebo mohli by sme mať, v iných častiach neexistujú. Teda toto, tento zoznam cieľov je príliš široký. A potom máme súbor nezávislých e, subjektov, orgánov a platformiem a nástrojov osobitného určenia, ktoré môžu potvrdiť a ratifikovať v nezávislej rady, rade, v ktorej nemáme skoro, e, žiadnu kontrolu, pretože môžeme sa mať s nimi vypočutie, ale potom fungovanie celého systému zachádza nad rámec e, kontroly majiteľov tých zárok, takže naša zodpovednosť e, v tejto veci musí byť vyjasnené, aby sme naozaj vedeli, ako môžeme zabezpečiť, že e, tá nová mašinéria pôjde smerom, ktorý chceme, aby išla. Takže v zásade toľko, no ešte musíme podrobne prebrať ten text. Ďakujem pani Frejra, teraz má slovo spravodajkyňa z výboru pre dopravu, pani Jany. Muchas gracias, señor presidente. Ďakujem, pán predseda. Najprv sa chcem poďakovať, e, zablažovať e, pánovi Fernandesovi a Bumanovi, pretože tá správa je plná výborných e, návrhov, aj odvážnych, aj účinných v tejto debate. V prvom rade je tu jasná užitočnosť Junkerovej iniciatívy, čo je bezpochybné a preto aj z hľadiska e, výboru pre dopravu cestovný e, rok, e, ruch podporujeme napredovanie v tomto projekte, pretože okrem toho to Európu približuje k plneniu cieľa pre investície a rasta. Okrem toho nemôžeme me predpokladať, že obnožíme jedného sveta, aby sme oblikli druhého, takže nemôžeme hľadať peniaze tam, kde už existovali nástroje Európy Európskej únie pre rast a Connecting Europe a Horizon 2020, tak e, zase mi, že e, kvôli unáhlenú konaniu, aby sa nosili ľahké peniaze, e, Samozrejme, z hľadiska e, výboru pre dopravu sa vám to zdá e, e, katastrofálne, e, pretože e, to e, dáva zmetočný signál, e, ako keď sme boli proti plneniu cieľov Horizontu 2020 a Connecting Europe. Takže teraz musíme nájsť tie tri zásadné body toho stanoviska, na ktorom pracujeme a opäť Parlamentu musí zotaviť e, svoju funkciu v tvorbe zdrojov a v týchto zdrojoch sme odborníci, ako sme to ukázali za posledné roky pri tých problémoch s podmi, aby sme našli peniaze rozumne a efektívne a e, navyše, e, ako bolo povedané, toto sú záruky a záruky možno postaviť e, rôzne a kreatívnejšie a hlavne sa to e, nevyžaduje v prvom a druhom roku, ale v treťom a štvrtom, takže požadujeme a potrebujeme väčšiu kapacitu a proznosť, aby sme to kontrolovali, takže e, keď už sme začali e, prvý projektu a je zásadné, aby sme e, získali e, tieto projekty. Ďalej k riadeniu. Podľa nás tie platformy sú potrebné, aby sa zabezpečili tie peniaze, ale tiež, aby to bola schopnosť, že sa dostanú k projektom, ktoré sú životoschopné, zaujímavé. A um, globálne SEF je aj v bežnej časti, aj v globálnej časti e, dôležitý tam, kde sú e, projekty, ktoré majú túto možnosť. A navyše finanční experti e, máme trošku obavu, že to nebudú len finančné, ale aj sektorové problémy a ďalej stimuly pre členské štáty. Už tu bolo povedané, že tá téma práce na pakte stability nie je istý druh prekážky, aby mohli mať prístup k tejto iniciatíve a to je zásadné, aby sme to zabezpečili. Ajala. Ďakujem pani Ajala. Teraz pán Biela má slovo. Ora, eh, eu primeiro, lugar... <clears throat> Najskôr by som chcel opätovne potvrdiť rozdiely, zásadné rozdiely, ktoré my v GUE pociťujeme vzhľadom k tomuto riešeniu. Tie e, rozpory sú, pokiaľ ide o sumy a výšky súm tohto riešenia. Nachádzame sa v slepej uličke, pretože po, nemáme investície, pretože tu neexistuje dôvera. A my musíme mať tento prístup, aby sme pochopili, že o čo ide. My potrebujeme e, keynesianské riešenie, E, verejných investícií, ktoré môžu e, deblokovať túto slepú uličku. A tá slepá ulička vznikla v dôsledku nedostatku perspektív jednotlivých e, ekonomických agentov, čo je pochopiteľné. V tejto perspektíve ja som sa skontaktoval s mnohými malými podnikateľmi v Portugalsku a táto perspektíva kompletnej liberalizácie obchodnej výmeny otvoreného trhu z úrovej konkurencie na celosvetovej úrovni neprispieva e, k nárastu optimizmu. A preto v tejto perspektíve my chápeme, že e, presadzovanie trhovej perspektívy v okamihu, keď trh je zablokovaný, tak si myslím, že naozaj neprináša výhľad na nejaké veľké riešenia. My máme istý problém s pochopením a myslím si, že občania e, e nás podporujú v týchto e, pochybnostiach, ako BCR môže e, verejný dlh preplácať, ale potom nemá peniaze na verejné investície. A teda my chceme zdôrazniť isté isté rozpory, nielen pokiaľ ide o tento program, ale aj o také širšie fungovanie EÚ. Pokiaľ ide o tento plán, už tu odzneli isté pochybnosti ohľadne riadenia a správy, aplikácie a garancií, tak, aby tu bolo spravodlivé rozdelenie fondov. Neexistujú národné kvóty, my nerozumieme prečo a nevidíme ani žiadne iné kritérium, ktoré by mohlo uh, E, vniesť minimálne spravodlivé riešenia, tak aby sa zachovala teritoriálna súdržnosť, ktorú si želáme. A model financovania infraštruktúr e, založených na partnerstve verejné a privátne e, financovanie, aj voči tomu máme isté výhrady. Ďakujeme, pán Viegas. A teraz pán Aminachy. Thank you, uh, chair. And... Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ja takisto vítam tento návrh a ďakujem spravodajcom za ich návrhy. Podporujem niektoré pripomienky, ktoré tu odzneli a ja si myslím, že my ako parlament musíme robiť všetko preto ako spolu rozhodovateľ v prípade rozpočtu, že jednoducho musíme mať toto právo spolu vyjadriť sa. Musíme mať slovo ohľadne toho, čo sa týka manažmentu projektov, tak ako povedala Elize Ferreira. Jednoducho, situácia je kritická, ehm, ale teraz si môžeme umožniť určitú flexibilitu, manevrovací priestor, pokiaľ ide o financie. Je veľmi dôležité, aby prispeli do tohto fondu členské štáty, aby ho posilnili a tu vlastne sa pozeráme aj na to, ako by sme našli riešenie vysporiadať sa s tou situáciou aj z pohľadu národných rozpočtov. Pokiaľ ide o tie kritéria projektové, musíme si stanoviť priority, prioritu vlastne, prečo takýto fond vzniká. A to je rast a pracovné príležitosti. Takže, tak ako povedali aj kolegovia, že sa musíme sústrediť napríklad na projekty z dopravy a energie. Ja by som navrhla ešte ďalšiu oblasť, to sú kreatívne a kultúrne kultúrny priemysel. Ja si uvedomujem, že rozširujeme tento priestor veľmi, ale predsa len je to oblasť, kde by sme mohli mať veľkú návratnosť čo do počtu pracovných príležitostí. Takže ja si myslím, že tie kritéria by mali byť rozšírené, aby začlenovali aj toto. Ďakujem pekne. Pani Vajdere. Ďakujem pekne. Ja by som sa chcela poďakovať obom spravodajcom, pánovi Bulmanovi aj Fernandesovi. Po týchto správach ten projekt eh, je trochu viac jasnejší a teraz by som chcela povedať následovné. Ja oceňujem podporu, pokiaľ ide o tie ciele v oblasti kohézie, Ciele v oblasti politiky kohezie sú veľmi dôležité, pretože sú dôležité pre veľké množstvo členských krajín a toto by malo byť prepojené na projekty v tých krajinách, kde vlastne HDP na hlavu nie je až také vysoké. To znamená, ak by sa financovali projekty aj e, v chudobnejších krajinách členských, tak by sa vlastne prepojilo to vákum alebo tie rozdiely, ktoré tu máme. Kolegovia, ktorí predo mňa hovorili, už poukázali na to, že potrebujeme jasné kritéria v tom zmysle, aby sme vyhodnocovali tie projekty, ktoré sa prihlásia. Ja podporujem túto myšlienku, ale takisto chcem povedať, že hoci tu máme nezávislú inštitúciu na vyhodnocovanie týchto projektov, potrebujeme kontrolné mechanizmy na evaluáciu. Tieto kontrolné mechanizmy by mali byť posilnené. A takisto podporujem tú myšlienku technickej podpory to poradenské centrum, poradenský hub, ako sa to v angličtine nazýva. E, takýmto spôsobom by sme sa mohli dostať trochu dopredu. Ja si myslím, že infraštruktúra a cesty sú pre nás veľmi dôležité. Nemôžeme jednoducho vyňať z tých cieľov, ktoré sme si stanovili v minulosti, takéto veľké sumy. A pokiaľ ide o finančnú stabilitu, potrebujeme tie prefinanco- ten prefinancova- prefinancovanie a to by mohla byť určitá garancia, záruka pre naše projekty, neskôr, aby tieto potom v prípade potreby mali patričné peniaze k dispozícii. Podporujem aj tú myšlienku, že by mali byť financované predovšetkým e, rizikové, vysokorizikové projekty, pretože v súčasnosti jednoducho sme spokojní s tým, čo máme, hovoríme si, že sme najlepší, že sme progresívni, ale bohužiaľ už dávno tomu tak nie je a práve preto by sme mali podporiť aj také projekty, ktoré sú rizikovejšie, napríklad digitálne hospodárstvo. Ale predsa len ďakujem pekne za tieto príspevky. Ďakujem a teraz dostane slovo pán Tojre, ktorý je tu za Kokobu. Áno, ďakujem pekne. Dámy a páni, ako spravodajca z výboru pre kontrolu rozpočtu by som chcel na tomto mieste poukázať na to, že pokiaľ ide o financovanie, že jednoducho nesmieme zabúdať na to, a na, to aj spomenulo, že tie rozhovory ohľadne krátkodob, srednodobého financovania boli veľmi komplikované. Máme rozpočtový výbor a máme aj kontrolný rozpočtový výbor, a v predchádzajúcom mandáte, keď som ja bol predsedom tohoto výboru, tak sme spoločne vtedy bojovali o to, aby parlament mal väčší vplyv, väčšie slovo, aby tie nedostatky, ktoré sa týkajú e, rozpočtu, aby sme k tomu sa mohli vyjadriť, aby sa lepšie využívali finančné prostriedky. Keď sa pozrieme na to, že kde tie peniaze neboli použité, tak to boli predovšetkým fondy, ktoré boli zdieľané zodpovednosti. Takže tam, kde sú zodpovedné za to členské štáty. A v tomto kontexte si parlament podľa môjho názoru musí uvedomiť, že, a teda musí povedať, že pokiaľ ide o financie pre technológiu, pre výskum, pre inovácie, že by sme chceli ich odňať odtiaľ, tak to by bolo kontraproduktívne, pretože práve používanie peňazí v tejto oblasti v predchádzajúcom financovacom období boli dobre investované prostriedky, tam vlastne boli potrebné. A druhá vec je, že pokiaľ ide o patričné návrhy v rámci stanovisku za náš výbor, a tam tieto veci budeme ešte formulovať a budeme sa viedať predovšetkým, pokiaľ ide o kontrolu, audity, pokiaľ ide o tú zodpovednosť, tak v tomto kontexte jednoducho máme možnosť využiť Európsky účtovný dvor alebo požiadať o audit a Mali by sme aj v prípade EFSI sa postarať o to, alebo sa aspoň snažiť o to, aby toto právo preskúmania prostredníctvom účtovného dvoru a takto zabezpečiť vlastne aj také udržateľné, e, udrža, udržateľné z týchto projektov, to je vlastne možnosť Európskeho parlamentu takýmto spôsobom vyžiadať si určitú zodpovednosť z oči voči e, voličom tom zmysle, že či celkový projekt alebo program zodpovedá očakávaniam a cieľom, ktoré sme si stanovili. To znamená, v tomto zmysle vlastne by sme mali aspoň jeden nástroj, ktorý by viedol k dodatočnej demokratickej kontrole a viedol by k tomu, že vlastne my by sme mohli ho takýmto spôsobom tu presadiť. Ďakujem pekne. Pán Tojrer, teraz má slovo pán Maňka. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať spravodajcom za ich naozaj výbornú pridanú hodnotu. Dnes mám pocit, že takmer všetci hľadáme cesty, ako umožniť spustenie tohto projektu a ak tento pozitívny signál a nálady jasne oznámime trhom, bude to prvok, ktorý rozhýbe Európu možno viac ako 315 miliard eur, o ktorých tu dnes hovoríme. Junckerov investičný plán je jedným do plnkovým prvkom v mozaike e, všetkých opatrení, ktorými chceme rozhýbať Európu. Pri každom takomto kroku by pomohlo, keby sme dostali aktuálnu informáciu o tom, v akom štádiu sa nachádzajú ďalšie prvky tejto mozaiky. Lebo každý, každé z opatrení, ktorými chceme rozhýbať Európu, má dopad aj na tento investičný balíček, aj na naše ďalšie rozhodovanie, aj na naše ďalšie korekcie. Napríklad pani Hibner vyzvala členské štáty, aby investovali. Pritom investovanie týchto krajín závisí aj od toho, aký rýchly a úspešný budeme v ďalších opatreniach, ktoré sú potrebné pre celkovú synergiu. Ak by napríklad neexistovali daňové raje, tak moja malá krajina Slovensko by získala dodatočné zdroje z daní viac ako 4200 firiem, ktoré majú účty v daňových rajoch a mohla by viac investovať aj do Junckerovho balíčka. Ďakujem. Muchas gracias, señor. Eh. Ďakujem, pán Manka. Thank you, Mr. Chair. Um... Ďakujem, pán predseda. Ehm, z toho, čo viacerí kolegovia povedali, sa mi veľa páčilo chcem e, hovoriť o e, nebezpečí zvýšeného politického zasahovania do projektov, pretože táto schéma záruk sa zameriava na vysokorizikové projekty a preto musíme zriadiť osobitný riadiaci výbor, aby sme neohrozili e, ten trojočkové hodnotenie IB a potom musíme e, rozhodnúť samozrejme, odkiaľ budú pochádzať peniaze na túto schému záruk a tiež máme e, diskusiu o kritériách, ale mali by sme sa zatiaľ držať len pri tom, lebo ak ešte budeme mať viac politického zasávania, asi by sme nakoniec e, prišli o trojačkové hodnotenie EIB a to by bolo zlé. Len toľko som chcel povedať. Muchas gracias, señor. Ďakujem, Pani van Novelhuizen? Chce nejaký kolega vystúpiť? Ak áno, máme čas. A keď nie, tak dáme slovo komisii a potom spravodajcom. Ak niekto ďalší nechce vystúpiť, pán Benjamin Angel má slovo z generálneho rediteľstva Exin. Thank you, Mr. Chairman. Ďakujem, pán predseda. Komisia sa chce poďakovať spravodajcovi za tú rýchlu prácu, ktorú urobili. A to ukazuje, že táto iniciatíva je tiež dôležitá priorita pre parlament. Zameriam sa v mojom vystúpení eh, na tie oblasti, ktoré považujeme za problematické. V prvom rade je pre nás dôležité, aby sme zachovali tú rýchlosť, e, s ktorou ste začali a v tomto hľade musíme e, sa starať o to, e, že mm, menovanie tých rôznych osôb bude včasné a nebude oneskoro ten proces. Druhá vec sa týka investičných úsmernení. Sme radi, že obrovský záujem v parlamente čo sa týka investičnej politiky, no tento obrovský záujem tiež e, prináša riziko. Ak e, e, tam prinesú niektoré investičné usmernenia z, v rámci spolorozhodovania všetkým členským štátom a potom tým výborom, ktoré to chcú dopodrobná prebrať, tak môžem vám zaručiť, že budeme potrebovať 6 mesiacov alebo možno rok aby sme dospeli ku konsenze o obsahu tohoto investičného smerenia a to by značne e, spomenul proces. Takže tu zatiaľ čo chápem e, tým opravneným záujmom o obsahu, ktoré máte, ja vás chcem na vás naliať, aby ste aj na to pamätali, pretože je to značné riziko v rýchlosti plnenia plánu. Tretia pripomienka, kritéria spôsobilosti Domňujeme sa, že treba mm, venovať väčšiu pozornosť e, k e, zneniu. Napríklad e, sme videli, že to má celkové hodnotenie dopadu na ekonomiku pre každý projekt, ktorý musí byť predložený do investičného výboru. To trošku zachádza priďaleko predstavte si napríklad, že by ste mali projekt financovať 25 veterných elektrární v štáte a Mali by ste vyhodnotiť e, celkovú hospodárnosť 25 e, vodných, e, veterných elektrární. Bolo by to časovo náročné a neefektívne. Takže to je pripomienka, ktorú uvedli mnohí členové vášho výboru. Musíme zabezpečiť, aby investičný výbor nebol predmetom podozrenia. Je to milník tohoto nariadenia my chceme, aby tie rozhodnutia, ktoré sa prijímajú na používanie našich záruk, robili odborníci, nezávislí od AIB, nezávislí od komisie, nezávislí od členských štátov, a ktorí sú vybraní podľa technickej vedomosti. V tejto veci e, trošku máme obavy o to konanie, ktorým sa budú vyberať títo odborníci, ktorí by mohlo vystaviť ten proces e, Eh, istému riziku politizácie. My ich eh, nenaberáme na tvorbu politiky alebo usmernení, my ich eh, naberáme na plnenie týchto politík. A za týmto účelom by sme chceli zabezpečiť, že budú konať len z posudzu z projekty a nič iné. Samozrejme súhlasíme, že potrebujeme mať tak správny e, mix a zmes odborností v tomto e, výbore a e, nie len e, odborníkov na financie, ale aj na výskum a dopravu a musíme zabezpečiť, že títo budú mať dobré spoločné vedomosti a geografickom trhu pretože musia robiť investície v členských štátoch, no musia to robiť bez politického zasávania. A v neposlednom rade z hľadiska komisie máme obavy kvôli vymazaniu článku 18 a 19 e, v správe. To určite nie je prekvapenie pre nikoho. My chceme obzvlášť zdôrazniť tri veci. Tá myšlienka, že by sme nechali na každoročnú rozpočtovú diskusiu tú voľbu, ako financovať eh, záručný fond, je určite eh, dobrý recept, ako vytvoriť ešte viac chaosu, ktoré už máme v mm, záročnej rozpočtovej diskusii. My si myslíme, že nájsť eh, maržu v bežnom roku je veľmi ťažké. Ďalej, ďalší prvok, ktorý možno nie každý si všimol je, že to prinesie nepredvidateľnosť do fungovania rozpočtu EÚ, zatiaľ čo značná časť našich videokov eh, je založená na tom, že my musíme mať viacročné programovanie a mnohé videoky eh, sú rozložené v mnohých rokoch, počnúť s výskumom, takže eh, vždy hovoríme, nevieme čo budeme krániť, e, čo znovu e, nasadíme a využijeme, tak pre ľudí, ktorí robia plánovanie a rozpočovanie, to vytvorí veľkú neistotu a riziko. Ďalšia vec je k e, ohrozeniu úverového hodnotenia EIB, ale aj EU, ak by sme udelovali záruky bez poskytnutia vysvetlenia o tom, ako budú tieto záruky financované Takže chápeme, že to je ťažká diskusia. No nie je to diskusia, ktorý bolo možné zamiesť pod koberec a nechať len na ďalšie ročné skúmanie, pretože ak neposkytneme jasnú odpoveď, tak každý môže mať e, legitímny názor na tie odpovede, ktoré navrhuje komisia, no ak neposkytneme jasnú odpoveď, tak e, trhy sa pomstia a Určite mm, budeme mať problém s agentúrmi pre úverové hodnotenie. Teraz e, dám slovo EIB pani Maria Šovadaran. Uh, with, with, uh, with your agreement, Chair, I, I will speak. My name is, is Nicholas. Ak e, súhlasíte, ja budem e, hovoriť, e, ja som vedúci oddelenia nových produktov VIB. Ďakujem za túto možnosť. V prvom rade sa chcem poďakovať rečníkom a spravodajcom za ďalšie posilňovanie toho uznania, že úloha tých zárok, ktoré dostane k dispozícii IB podľa FC, bude neodvolateľná a bezpodmienečná Mnohí rečníci to zdôraznili a toto je e, najzásadnejšie. A účel FCFC záruky je umožniť EIB značne zvýšiť schopnosť investovať do rizikovejších projektov a e, tým a zabezpečiť súkromné financovanie, aby sme zabezpečili um, tie objemy investícií, o ktorých dnes hovoríme. Aby EIB mohla prežiť tie rizika, tá úloha za ruky je absolútne zásadná a agentúry pre hodnotenie úverovej bonity, ktoré sú strážcovia alebo arbitry e, nášho trojačkového hodnotenia, budú e, veľmi e, pozorne skúmať, z akých podmienok je tá záruka udelená a jej povaha by bola neodvolateľná a bezpodmienečná, je zase dôležitá. Ďakujem, že si to uvedomujete a uznávate. Po druhé, EIB e, víta úlohu tých e, národných propagačných bank a úlohu, ktorú zohrajú v FC. No, myslíme, že je zásadne dôležité, aby e, riadenie tej záruky robila len komisia a len prostredníctvom EIB, ako sa predpokladá v návrhu a je mm, poskytnutá Národným bankám prostredníctvom investícií a ďalšími platformami a iniciatívami, ktoré e, riadi s tými propagačnými bankami EIB. Toto je extrémne dôležité na to, aby sme mali e, súlad v investičných programoch v celej Európe. Je to najlepšia zabezpeka proti tým obavom, ktoré niektorí členovia e, vyjadrili o tom princípe Just Retour a e, chcem povedať, že nie všetky štáty majú tie národné propagačné banky a preto riadenie tej záruky výlučne cez EIB je zásadné a dôležité. Ďalej pripomienka k vysokému riziku a doplnkovosti alebo dodatočnosti Ako mnohí rečníci podali, účelom FC je umožniť EIB eh, prebrať vyššie riziko. Aby sme prebrali väčšie riziko a dosiahli eh, doplnkový efekt a eh, priťahli investorov hlavne zo súkromných trhov. V tomto zmysle je dôležité posúdiť dôkazy. Toto je FC. FC v skutočnosti je e, značné dôležité e, zvýšenie a zväčšenie viacerých iniciatív, ktoré už banka úspešne plní v partnerstve s komisiou a s využitím e, fondov komisie a EU. Dnes je tu veľká debata o inovácii a výpadku inovácií a chcem poukázať hlavne na náš veľmi úspešný program, ktorý už využíva peniaze z programu Horizon 2020. To je program pre finančné nástroje v výskume, rozvoji a inovácii, ktorý tiež čerpa z rovnako úspešného um, programu a to nástroja pre vzdielanie rizika v rámci FP7 toto môže byť súčasť dôvery, ktorú vám môžeme dať, že e, ten finančný nástroj, o ktorom tu hovoríme, môže e, splniť účel a e, pritom e, pri tej e, dodatkovosti hovoríme o tom, že tento program môžeme plniť až do úrovne rizika, ktorá je nad rámec možností, bežných možností EIB. Pri FC by sme to teraz mohli urobiť v oveľa väčšom meritku. Viacerí kolegovia hovorili o nezávislosti v rámci tých investícií, ktoré sa vkladajú do FC. Každý jednotlivý investičný projekt, ktorý je prípustný, na ktorý je za ruku, a ktorý je prípustný pre ruku, každý jeden investičný projekt bude valovaný, tak ako sa všetky projekty EIB schvaľujú v rade riaditeľov EIB. Takže plné zabezpeky riadenia um, postupov EIB budú platiť na každý jeden, každú jednu projektovú investíciu, ktorá sa realizuje a ktoré nakoniec dostávajú peniaze zo záruky FC. Takže to je ako by mm, konečná najvyššia záruka nezávislosti e, a je to záruka kvality projektu, aj technickej, aj finančnej, aj ekonomickej, ekologickej a tiež je to veľký zdroj upokojenia e, vo vzťahu k regionálnej bilanci, o ktorej hovorili viacerí členovia. EIB a dôležitosť dosiahnutia mm, súdržnosti je zásadná v rade EIB a toto sa posudzuje a sleduje pozorne a na um, tento účel má EIB a jej celkové uverovanie silné um, ciele určené. Ďakujem a teraz dávame slovo spravodajcom pán Fernández. Veľmi pekne ďakujem, chcem sa poďakovať všetkým príspevkom, ktoré tu odzneli a opakujem ešte svoju vďaku aj e, našim zamestnancom, spolupracovníkom za intenzívnu prácu a napriek tomu, že kalendár je pomerne krátky. Boli tu diskusie a prerokovali sme všetko, čo bolo potrebné prerokovať a máme čas, dostatočný čas na to, aby sme e, túto tému ešte diskutovali. Tiež ďakujeme všetkým tieňovým spravodajcom a ďakujem aj spolu spravodajcovi Udovi Bulmanovi, e, za spoluprácu pri tejto úlohe, ktorú chceme, s ktorou chceme pokročiť dopredu, pretože Európska únia s týmto fondom môže veľmi veľa získať v zmysle rastu zamestnanosti a veľmi málo alebo takmer nič nemôže stratiť. E, musíme pripomenúť, že my dáme iba garanciu 8 miliard eur, aby sme dosiahli investície vo výške 315 miliárd eur. Chcem povedať, že do správy sme zapracovali to, že zisky, ktoré budú plynúť z fondu, sa vrátia do tých rozpočtových rubrík, z ktorých boli e, vybraté. A to je zároveň spôsob, ako do toho zapojiť parlament a najmä v rámci delegovaného aktu, v rámci dohody medzi Európskou komisiou a EIB. E Pokiaľ ide o súdržnosť, tento fond e, bude napomáhať sociálnej a teritoriálnej súdržnosti. E, tam, kde buď zlyhá trh, môžeme použiť fond, ale E, členské štáty budú mať viac príležitostí na investície. Tento fond je dodatočný a môže sa pridať na štrukturálne fondy. Na to sú platformy. Okrem toho si myslím, že e, platforma e, rád alebo advisor je veľmi dôležitá, najmä pre tie naj E, najnevýhodnejšie, najviac nevýhodnené regióny. A buď tento poradca pomôže reštrukturalizovať projekty pre tie regióny, ktoré majú menšiu administratívnu kapacitu alebo menej skúsenosti alebo e, menšie možnosti realizácie týchto projektov. Prosím vás, aby ste pokračovali vo vašom úsilí a pokiaľ ide o to, aby sme mohli teda zagarantovať tieto investície, ale takisto aj aby sme mohli garantovať selekciu tých projektov, kde nechceme naozaj politické rozhodnutie, ale chceme, aby tam bol parlament zapojený, chceme dať tomuto fondu legitimitu. Pokiaľ ide o 3A, náš návrh nie je veľmi odlišný od návrhu komisie pretože v návrhu komisie jediná vec, ktorá sa spomína v súvislosti s Horizont 2020 a Connecting Europe Facility je zredukovať záväzky na, o 17 miliard a v Connecting Europe Facility tam je 3,3 e, miliardy. No a potom je tu ešte ďalšia, e, ďalšia marža 2 miliard, ktorá ani nie je v tých predpisoch. A ročne parlament má aj s návrhom komisie do, e, potrebu dohodnúť sa a nájsť riešenie v rámci ročného postupu. Takže toto je niečo, čo už existuje. A my sme nastolili potrebu, aby v tejto správe a nie v návrhu komisie, aby sme disponovali garanciou, ktorá by bola neodvolateľná a bezpodmienečná, pretože my chceme plán, a chceme, aby tento fond začal fungovať v júni a chceme, aby fungoval dobre a preto je tu všetká tá práca. No a ešte pokiaľ ide o otázky spojené s EIB, samozrejme, že my veľmi pomôžeme. Keby oni museli e, prevziať zodpovednosť za túto garanciu 16 miliard a parlament 5 miliard. A to by bolo obrátenie úloh. No a my, to by nám veľmi pomohlo a vyriešili by sme vlastne naše problémy. My budeme naďalej v našej práci pokračovať a teraz ešte chcem poprosiť, aby vaše návrhy boli realizovateľné. Keď navrhnete návrhy, ktoré budú mať za cieľ otvoriť viacročný finančný rámec, alebo budete spochybňovať niektoré veci, alebo budú hovoriť, e, že nechceme tento fond, tak tie, e, prosím vás, nepredkladajte. My chceme konštruktívne riešenia a chcem povedať, investícia je dobrá, či je privátna alebo verejná, ale investície sú dobré vtedy, keď prinesú zamestnanosť, rast a keď sú to verejné investície, je to dobré. E, privátne investície nie sú predsa hriechom a my chceme, aby peniaze, ktoré existujú a projekty, ktoré sú priechodné, aby e, pokročili. A ďalším cieľom je, aby tento fond okrem pre, podpory investícií a malých a stredných podnikov zredukuje aj byrokraciu a e, prekážky na vnútornom trhu, ako to ukazujú platformy pre energetickú úniu, E, ako aj pre vzájomné prepojenia. Ďakujem. Eh, gracias, señor Fernández. Ďakujem, pán Fernández. A teraz dávam slovo pánovi spravodajcovi Bulmanovi z rozpočtového výboru. Ďakujem pekne. Ja som si vypočul 26 vyjadrení zo strany kolegov. Ďakujem každému jednému kolegovi, každej jednej kolegyni za konštruktívny návrh. Ja som presvedčení, že e, budeme môcť konkrétnejšie tieto návrhy ešte prerokovať. Neviem, či mám teraz dve alebo tri minúty k dispozícii, aby som reagoval na 26 vyjadrení. Ja by som vás chcel požiadať o pochopenie, keď sa v prvej línii budem sústrediť na Komisiu a Európsku investičnú banku, ktoré vlastne hovorili na záver. Aj preto, že musíme nájsť určitý spôsob spolupráce. Ja mám pocit, že ak budeme robiť to, čo nám odporúčate, tak vlastne na budúcom zasadnutí už nebudem mať predsedov. Prvý odišiel, predtým, než mohol dať svoju peňaženku do mojej opatery a druhý a tretí ani neprídu, pretože jednoducho nebudú dôverovať na základe toho, čo ste podali tomuto projektu. Ak my ako parlament nedos- neurobíme svoje úlohy, tak jednoducho tento projekt nebude mať dostatočnú dôveru. A je na to už našou úlohou a, túto dôveru zabezpečiť. A ešte pripomienka, pokiaľ ide o tempo. Ak vidím správne, tak predstavitelia Európskej investičnej banky, ako aj komisie, mali 6 mesiacov na to, aby informovali o svojej predstave. Môj kolega Jose Manuel a ja sme v rámci troch týždňov pripravili tento návrh správy a pre, prekladatelia robili dvakrát tak rýchlo ako inokedy, aby tie texty boli k dispozícii v iných jazykoch. Ja vás uistujem o dvoch veciach. Ja vás uistujem o tom, že budeme pracovať čo možno najrýchlejšie, zacielení na naše ciele, čo možno najviac vyťažíme teda ten potenciál našich spolupracovníkov, aj ten náš vlastný a slubujem vám po druhé aj to, že tu v parlamente nebude nejaká politika zatvárania očí. To jednoducho nezodpovedá o zodpovednosti Európskeho parlamentu a preto tak ani nebudeme postupovať a preto jednoducho budeme rokovať, pokým budeme mať dobrý výsledok na konci. Nič iné vlastne od nás neočakávajú naši voliči. Chcem by, chcel by som poukázať aj na, tom, že, na to, že v žiadnom z tých textov tohto návrhu e, oboch správ nie je uvedené, že by sme niektoré projekty chceli preskúmať absolútne do posledného detailu, takže jednoducho sa to tí predkladateľa projektov vzdajú nakoniec. Treba povedať, že Európska investičná banka takisto preskúmáva projekty a pri týchto preskúmavaniach projektov treba takisto zohľadniť to, že aký to bude mať hospodársky efekt. A to je tam uvedené aj v návrhu našej správy. My sme to už do istej miery aj objasnili, ale dúfam, že teda v budúcnosti budeme mať ešte viac príležitostí na to, aby sme jednoducho no, prezentovali naše argumenty tak, aby komisia súhlasila s tým, čo hovoríme. Ďalšie nedorozumenie. Nikde nie je napísané, že parlament bude rozhodovať o výbere expertov. Práve to nechce parlament prizýva tento riadiaci výbor, aby predložil zoznam, ktorý my chceme iba trochu skrátiť, kde my vlastne povieme, že z vašich návrhov nám možno tieto a tieto návrhy sa nezdajú byť veľmi presvedčivé. Nič viac, to nie je politikárčenie. Európsky rozpočet, to opakujem, je jediným garantom toho rizika v rámci tohto celého projektu. Jediným garantom a že sa potom vlastne zákonodarcovia rozhodujú, že s ktorým personálom chcú predstúpiť potom pred voličov, tak to nie je nejaké nadmerné očakávanie, to je automatickosť. A to je vlastne zhostenie sa našich povinností, ktoré nám vyplývajú z našich povinností máme povolanejších ako ja, ktorí by hovorili o tých návrhoch financovania. Jose Manuel tu má v tejto oblasti väčšiu kompetenciu ako ja a ja som si istý, že spoločne sa nám podarí nájsť také riešenie, ktoré bude v prospech flexibility, v prospech uh, očakávaní, ktoré tu máme a samozrejme splní aj tie podmienky, ktoré budú počítať transparentnosťou, so spolahlivosťou tohoto nového fondu vo všetkých formách a jeho podobách. Ďakujem pekne a teším sa na spoluprácu. Ďakujem, pán Bulman. Myslím si, že sme si všetci vedomí, aké zo, aká zodpovednosť spočíva na nás. Sú tu veľké očakávania od tohto veľkého projektu a myslím si, že nemôžeme zlyhať E, často sme vyzývali k flexibilite a ja teraz tiež apelujem na flexibilitu všetkých, aby e, sme vlastne schválili tento projekt, z ktorého budú mať užitok všetci Európania. Dávam slovo kolegovi. Ďakujem, drahí kolegovia. Ja som naozaj veľ, mám veľa dojmov z tejto diskusie a chcem e, skutočne vyjadriť pr- e, presvedčenie, že sme svedkami odhodlania Európskeho parlamentu reagovať na očakávania v oblasti investícií, aby sme e, prekonali deficit. Myslím si, že pred nami stoja tri hlavné výzvy. Poprvé, lehoty na aplikáciu. Veľmi často Európska únia je kritizovaná, že e, rozhodovací proces je veľmi dlhý, a že nie sme schopní reagovať e, primerane na e, situáciu. Ale ja teraz chcem poblahoželať a poďakovať našim dvom spravodajcom za ich mobilizáciu, rýchlu prácu a návrhy. To je veľmi sľubné. Po druhé, druhá výzva, e, nem, nemôžeme prekračovať pravidla Európa funguje na základe pravidel, pretože nemá vládu. A máme tu celú sériu pravidel, ktoré niekedy môžu škodiť uspokojovaniu cieľov, ktoré si želáme dosiahnuť. A po tretie, tu máme výzvu dôvery. Je pravdou, že máme nedostatok, deficit investícií, ale likvidity je tu až príliš veľa a kvantitu kvantitatívne uvoľňovanie, ktoré teraz aplikuje Európska centrálna banka, dáva e, likviditu v, k dispozícii investorom. A investori v niektorých štát, e, si v niektorých štátoch požívajú za, po, požičiavajú za negatívne e, úroky. Teda je tu aj problém úrokov. A tu ide o e, rizikové investície a aby sme prekonali tieto rizika a dali dôveru investorom, tak musíme vytvoriť garanciu. Garanciu Európskej únie, ktorá bude doplnená garanciou EIB. A tam samozrejme, ja som veľmi citlivý na ten návrh spravodajca, ktorý hovorí, že rozpočtový výbor každý rok nájde prostriedky, aby E, tieto očakávania naplnil. Ja nie som si istý, že trh sa tomu prispôsobí, drahí kolegovia. Pamätám si na posledný negociačný e, proces ohľadne opravného rozpočtu na e, rok 2014 a návrhu rozpočtu na 2015. A vieme, že aké bol, bolestivé boli rozhodnutia a nám sa ale napriek tomu podarilo stabilizovať 25 eh, miliárd, ktoré bolo treba vyplatiť na faktúrach. 25 miliard faktúr nesplatených, to môže vyvolať isté pochybnosti, ale oni si povedia, keď oni dokážu eh, v lehote splatiť týchto 25 miliard, čo sa stane potom s týmito e, garanciami? Ja verím, ja verím našim spravodajcom, že nájdú spôsob, ako e, uspokojiť alebo ako naplniť túto dôveru. E, myslím tu na články 19 a 18, ktoré sú základom tohto negociačného procesu. Vážený pán Bulman, pán Fernández, ja vkladám do vás dôveru a potom tu máme ešte aj správodajcov iných výborov TRAN a ITRE, bude potrebné nájsť istý dispozitív, jasný, viditeľný, predvydateľný, pretože v prípade dlhodobých investícií tam naozaj investori potrebujú vizibilitu, viditeľnosť a stabilitu. Budú ešte viac ochotní investovať, ak ten rámec pravidiel bude stabilizovaný. Takže to je niekoľko poznámok, ktoré som chcel urobiť. Ešte raz vám ďakujem, obdivujem spravodajcom, ďakujem sekretariátom aj zo všetkých výborov, ktoré na tejto téme spolupracovali. Parlament nikdy nie, nie je taký. Parlament je najsilnejší, ak sa spoja viaceré výbory a sformulujú jednotný návrh. To bude naozaj veľká presvedčovacia schopnosť ktorá určite e, bude mať vplyv aj na rozhodovanie rady. A chcem vám povedať, že lehota na predkladanie pozmenujúcich návrhov je 19. marec poludne, 12 hodín. E, návrh legislatívneho uznesenia okrem AD4N, kde sa budú predkladať návrhy oddelované, a to v súlade s s článkom 59 rokovacieho poriadku e, pozmenujúce návrhy k legislatívnu návrhu môžu byť len e, na podporu alebo na odmietnutie návrhu komisie. Nemôžu byť dodatočné e, návrhy, nemôžu obsahovať dodatočné návrhy, môžu obsahovať len e, politické komentáre. Ďakujem vám všetkým za účasť. Bože.